Dobré ráno, prosím, pousadzajte sa všetci. First of all, we walk... Predovšetkým by som chcel privítať na tomto spoločnom stretnutí troch výborov, členov výboru AFET, členov výboru DV a taktiež výboru LIBE. A preto sme tu spolupredsedovia, predseda výboru AFED, pán David McAllister, pán Tobias Tobe, predseda výboru DV a ja sám. Ale začneme jedno po druhom. Schválime dnešný program. Obvykle oznámenie predsedu. Najprv teraz schválime program. Je tam nasledujúca zmena ohláseného programu, bod 4, týkajúci sa prezentácie ESVČ a UNHCR. Bolo to nahradené prezidenciou Michaela Kellera, ktorý je zastupcom rediteľa generálneho riaditeľstva ECO, Európskej komisie. Prosím, vítam vás tu. A body 10 a 11 vrátane uzavretia protokolu s Lichtensteinskom a Švajčiarskom a taktiež e, Islandom, Norskom ohľadom e, kritérií mechanizmu na preskúmanie podaných azylových žiadostí a taktiež e, dohoda so Švajčiarskom ohľadom Eurodaku na účely presadzovania práva. Tento bod bol posunutý. Toto je program po zmenách. teraz oznamenia predsedu. Čo sa týka jazykového profilu, máme k dispozícii všetky jazyky okrem galštiny a chorváčiny. Ďakujem za pochopenie. Týmto sa schvalujú aj odporúčania eh, koordinátorov Tomáš Zdechovský, spravodajca pre dohodu medzi EÚ a Japonskom, Anthony Hook, spravodajca pre návrh rozhodnutia rady ohľadom uzavretia dohody medzi Európskou úniou a republikou Bielorusko ohľadom facilitácie vydávania víz. Ďalej Roberta Mecola bola nominovaná spravodajkyňou pre absolutórium, viacero absolutórií pre všetky agentúry je to. Pokiaľ je to v poriadku a súhlasíte, tak tieto odporúčania sú považované za schválené zo strany výboru. A ďalej je tu bod týkajúci sa delegovaných a vykonávacích aktov. With a joint debate with the committee on... Spoločná diskusia s výbormi AFET a DV. Máme tu situáciu sírskych utečencov v Turecku a taktiež dodu s Tureckom prezidencia Mačeja Popovského, ktorý je zastupcom riaditeľa generálneho riaditeľstva pre rozšírenie EÚ, Európskej a taktiež prezentácia Michaela Kellera, ktorý je zastupcom riaditeľa generálneho riaditeľstva pre humanitárnu pomoc a spoluprácu Európskej komisie. Začneme touto výmenou názorov. No a potom Taktiež o 10. príde výmena názorov s greckým ministrom, ktorý nám predstaví situáciu v oblasti migrácie na greckých ostrovoch. Skutočne toto vyvoláva obavy. Pán Chryzokoidis príde o 10. hodine a podá nám aktuálne správy ohľadom taktiež spoločného vyhlásenia EU Turecko a ohľadom situácie na greckých ostrovoch. Ale predtým, než začneme, navrhujem, aby obaja spolupredsedovia, pán McAllister, predseda výboru AFED a pán Tobe, predseda výboru DV, možno sa chceli vyjadriť predtým, než prejdeme k prvému bodu programu, takže prosím, máte slovo. Ďakujem Juan Fernando. Dobré ráno, dámy a páni, milí kolegovia. Keďže už je trochu neskoro, budem hovoriť stručne. Chcel by som povedať, že som rád, že vidím, že prax spoločných stretnutí výborov ohľadom externých aspektov migrácie v tomto spoločnom formáte pokračuje. Nepracujeme oddelenie, ale rôzne výbory v tomto parlamente spolupracujú, keď hovoríme o prierezových otázkach. Som rád, že dnes ráno budeme hovoriť o súčasnej situácii, taktiež o pláno do budúcnosti, napríklad v súvislosti s rozpočtovými záväzkami, pretože na konci tohto roka nám vyprší rozpočet venovaný eh, dohode o utečencoch. Ďakujem. Teraz Tomás, prosím. Ďakujem. Myslím si, že je dobré, že sa tu môžeme spoločne posadiť na tejto spoločnej schôdzi. Mali by sme začať a bez nejakých dlhých úvodoch, úvodov odozdávam opäť slovo pánu predsedovi výboru Libie. Ďakujem. Takže prezentácia ako prvá prezentácia pána Popovského. Máte slovo teraz 10, 10 minút. Potom pán Keller a potom príde obvykle kolo koordinátorov každé dve minúty, potom jedna minúta ostatný maximálne. Takže prosím, my tu berieme rečnícky čas vážne. O 10. totiž príde grécky minister. Prosím, máte slovo. Ďakujem. Pán predseda. Prajem všetkým dobré ráno. Vzťahy s Tureckom sú naďalej napäté, ako vieme. Zhoršuje sa situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Turecku a taktiež sú tu napäté vzťahy medzi Tureckom a niektorými členskými štátmi. Toto viedlo k zmrazeniu prístupových rokovaní a taktiež e, rozhovorov o modernizácii e, colnej únie. Takže náš vzťah je na kryžovatke, aj preto, že Turecko sa nachádza v oblasti východného stredozemného mora a taktiež to, čo sa stalo nedávno v severnej Sýrii, turecké kroky v tejto oblasti, k tomu sa ešte vrátim. My sme to odsudili. Čo sa týka dohody medzi EÚ a Tureckom, v rámci ktorej sme operovali v roku 2016, bola tu veľká miera negatívnej retoriky zo strany tureckého prezidenta a tureckej vlády, ale naďalej pokračujeme pozitívne, čo sa týka sírskych utečencov v Turecku. Ukončili sme programovanie využitia týchto 6 miliárd Nemáme tlmočenie, niečo nefunguje. Which, which the language? Ktorý jazyk, prosím, je to, ktorý nefunguje? Francúzština? Francúzština. V poriadku teraz? Áno, je to dobré? Opravené? Fajn. Takže pokračujte. Takže programovanie programu pre utečencov v Turecku, tých 6 miliárd toto už je takmer ukončené. To znamená, že si plníme naše záväzky v rámci vyhlásenia medzi EÚ a Tureckom. O pár minút vám prednesem viacej detajlov. Sme teda naďalej v Turecku, aby sme pomáhali sírčanom a taktiež hostujúcej komunite v Turecku. Pracujeme taktiež na bezpečnom presidlovaní sírčanov z Turecka do Európy. Za posledných pár mesiacov sme videli veľkú mieru nárastu eh, migrácie z Turecka do EÚ. Sú to hlavne Pakistančania, Irančania, Afganistančania. My sme sa obratili na turecké úrady, požiadali sme ich o pomoc, aby sa navýšila operatívna kapacita v Turecku, aby sa mohla implementovať dohoda. Diskutoval o tom komisár Avramopoulos, eh, keď navštívil Ankaru na začiatku oktobra. My na komisii sme pripravili rôzne opatrenia e, v objeme asi 50 miliónov eur. Toto sa môže financovať prostredníctvom predprístupovej pomoci a taktiež nástroja pre e, stabilitu a mier. Môžeme taktiež posilniť kapacity tureckej pobrežnej stráže, aby sa mohli vykonávať e, operácie vyhľadávania záchrany na mori. Naďalej budeme e, sa snažiť zlepšovať príjmacie podmienky e, v utešenských centrách a taktiež navrhujeme určité kroky vo vzťahu k integrácii migrantov a utečencov v Turecku. Nuž, čo sa týka tej e, vojenskej operácie v severnej Sýrii, tým sa veci ešte viacej skomplikovali. Už som hovorila, ako EÚ zareagovala, predseda Juncker jasne povedal, že financovanie EÚ, repatriácie a reintegrácie sírskych utečencov na severovýchode Sýrie je vylúčené. EÚ neposkytne stabilizačnú alebo rozvojovú pomoc v oblasti, kde sa e, ignorujú alebo porušujú e, práva miestneho obyvateľstva. Michael o tomto bude určite ešte hovoriť, takže ja to teraz nechám. No a taktiež tu máme nedávne uznesenie Ruského parlamentu, ktoré odsudzuje turecké kroky, tureckú operáciu a chceme zaručiť, že žiadne európske finančné prostriedky nebudú využité na podporovanie takýchto krokov na vytvorenie tzv. bezpečnej zóny, ako tomu hovorí turecká vláda. My tomu tak nehovoríme, pretože si nemyslím, že je to bezpečná zóna. Čo sa týka nástroja na podporu tečencov v Turecku, tak tam ide všetko podľa plánu. 97 e, rozpočtu vo výške 6 miliárd už bolo pridelených. Druhá časť je taktiež naplánovaná už sme 2,8 miliardy z troch e, pridelili, naplánovali, takže už je to skoro hotové. No a chceme zabezpečiť, že do konca budúceho roka budú podpísané všetky zostávajúce zmluvy. No a ešte chcem zdôrazniť, že modality implementácie sú rovnaké ako v priebehu prvej fázy. Ehm, hlavne sa spolupracuje s agentúrami OSN, s medzi, mimovládkami, taktiež s finančnými, medzinárodnými finančnými inštitúciami, eh, európskymi um, eh, inštitúčnými bankami. A chcem povedať, že to nie je rozpočtová podpora v obvyklej forme. My v podstate len eh, preplácame náklady tureckej vláde, ktoré im vznikli financovaním projektov, ktoré sú určené sírčanom. Takže v podstate sú to e, také e, náklady na prevádzkovanie napríklad škôl a klinik. Čo sa týka výsledkov, tak podľa nás sú skutočne hmatateľné a pozitívne. V predchádzajúcom parlamentom období ste mnohí z vás cestovali do Turecka, takže ste to videli. Funguje tam asi 90 projektov, na konci budúceho roka by ich malo byť až 120. 1,7 miliónov utečencov už obdržalo podporu a Michal vám to bližšie vysvetlí. Dopracovali sme sa k dobrému počtu e, detí v školách. Asi pol milióna sírskych detí s našou podporou navštevuje školu. Taktiež sme financovali vzdelávanie a zamestnávanie učiteľov v školách pre sírske deti. No a rovnako tak v zdravotníckom sektore, tam sme pomohli vybudovať e, takmer 180 e, zdravotných centier pre migrantov a taktiež sme prispeli k školeniu zdravotných e, pracovníkov. Je tu taktiež otázka alebo aspekt ochrany zraniteľných skupín. A teraz skladíme väčší dôraz na socioekonomickú podporu. Toto je hlavne vytváranie pracovných miest pre sírske rodiny v oblasti, e, v ktorej žijú, takže rôzne profesné, e, odborné vzdelávanie, e, prístup na pracovný trh. Budeme naďalej spracovať na poskytovaní vzdelávania a taktiež zdravotnej pomoci, pretože je to potrebné 380 miliónov už bolo využitých na oblasť infraštruktúru, hlavne čo sa týka správania vodných zdrojov a e, správania odpadu. Väčšiny projektov by mali dobehnúť v roku 2022-2023. Situácia je naďalej náročná. Počet migrantov v Turecku narastá, stále sú tam novoprichodzí, návraty nie sú samozrejmosťou a my máme jasný pohľad na návraty, o, ktorých, o ktorom som už hovoril. Turecká vláda sa na nás obratila, chceli hovoriť o budúcnosti, čo príde ďalej. My sme povedali, že sme pripravení viesť zmysluplnú diskusiu, ale toto bolo ešte predtým, než začala ich vojenská operácia. No a teraz je to ťažké, napriek tomu, že vieme, že majú objektívne potreby, ktoré musíme pomôcť splniť, ale my potrebujeme, aby oni nás uistili o niektorých veciach, že všetko pôjde podľa pravidiel, Zaujímajú nás hlavne sírčania v Turecku, pretože toto je, oni, alebo oni sú hlavným cieľom um, našej dohody s Tureckom. Ďakujem, ďakujem za to, že ste to zvládli v pridelenom rečníckom čase. Teraz pán Köhler, maximálne 10 minút, prosím. Ďakujem, pán predseda, vážni spolupredsedovia, vážne dámy a páni. Rád by som nadviazal na kolegu Mača Popovského. Všetci viete, že v Turecku je asi, sú asi 4 milióny registrovaných utečencov, ale nie všetci z nich sú sírčania. Narastajú počty Iračanov, Iránčanov, Pakistančanov predovšetkým. Ale hlavná skupina, ktorá, o ktorú sa chceme starať, to sú sírsky občania, a tých je tam asi 3,6 milióna, ale hovoríme o registrovaných utečencoch. Kolega Mačej hovoril o tých dvoch častiach e, dohody medzi EU a Tureckom. Možno to úplne nechápete. My vám hovoríme, že všetko ide podľa plánu, všetko je nakontrahované, všetko sa implementuje. No a z Turecka prichádzajú rôzne sťažnosti, e, prečo ne posielame peniaze, je to dobré, je to zlé. No Už z nášho pohľadu je treba povedať, že implementujeme tieto projekty nie tak, že podporujeme tureckú pokladnicu, ale že implementujeme programy, ktoré sú v prospech utečencov prostredníctvom medzinárodných mimovládok, prostredníctvom agentúr OSN a prostredníctvom určitých špecializovaných tureckých mimovládok a organizácií, ale taktiež prostredníctvom um, Medzinárodného Červeného kríža Červeného polmesiaca. Taktiež uh, obvykle ako obvykle meriame rôzne indikátory, pozeráme sa na záväzky, konkrétne pozeráme sa na e, zmluvy, pozeráme sa na preplácanie a samozrejme toto vyplácanie prostriedkov je z európskeho rozpočtu prostredníctvom našich nakontrolovaných partnerov. A v tomto zmysle sa sami môžeme podeliť určité čísla. Myslím si, že sú veľmi prezentovateľné a dvor auditorov skúmal e, náš nástroj v Turecku a povedali nám, že áno, ide to v poriadku. A čo sa týka vyplácania a implementácie projektov, e, ktoré sú financované v rámci tohto tohto nástroja. Všetko to prebieha v priemere 5 krát rýchlejšie než bežná e, pomoc zo strany EÚ, takže myslím si, že e, rozhodne by sme nemali byť úplne zhovievaví, ale celkovo vo všeobecnosti si myslím, že tento nástroj sa dobre implementuje. My sme nakontrahovali a um, vyplatili 100 prvej e, časti e, nástroja, 80 druhej časti nástroja a v priebehu nadchádzajúcich týždňov e, vybavíme aj tých ďalších 20 A čo sa týka humanitárnej pomoci, tak e, kontrakt bude hotový do konca roka. Toto si myslím, že je zaujímavé. Stále sa hovorí o tomto nástroji ako o celku, no ale keď sa pozriete na detaily, uvidíte, že asi 38% tohto nástroja sa implementuje v podobe humanitárnej pomoci. No a zvyšok, nejakých 62-63% sa implementuje prostredníctvom rozvojovej pomoci. Čo je ten, e, aký je rozdiel? Humanitárna pomoc, tam môžeme byť rýchlejší, sú tam rýchlejšie postupy vyplácania a e, riešime zásadné alebo základné humanitárne potreby, k tomu sa ešte vrátim. No a nie všetci registrovaní utečenci sú v takej situácii, že majú nejaké veľké potreby potreby. Rozvojová pomoc vychádza z humanitárnych potrieb. Voda, príbytok, prístrešie, hygiena a tak ďalej. No a možno sú tam nejaké ďalšie potreby v oblasti vzdelávania, školenia, eh, univerzitného vzdelávania dokonca. Tieto potreby nemôžu byť pokryté humanitárnou pomocou. Kolegovia, ktorí pracujú v oblasti humanitárnej, eh, alebo pardon, rozvojovej pomoci, pokrývajú tieto konkrétne potreby. Čo sa týka humanitárnej pomoci, máme dva hlavné vlajkové programy. Informácie o týchto programoch sú e, verejné, verejne prístupné, môžete si ich niekde vyhľadať, pokiaľ nechcete hovoriť s mojimi kolegami alebo so mnou, môžete si ich nájsť na internete. Dva vlajkové programy sú sieť e, pre Um, všeobecnú humanitárnu bezpečnosť a potom je tam druhý program pre vzdelávanie. Prostredníctvom toho prvého programu, tej um, sociálnej bezpečnostnej siete, tam sa vyplácajú priamo prostredníctvom debetných kariet uh, platby utečencom 1,7 milióna sírskych utečencov má v Turecku uh, z tohto prospech. Hovorím v Turecku, pretože základ pre náš nástroj v Turecku nás opravňuje, ale taktiež nám dáva povinnosť podporovať utečencov v Turecku. To je dôležité. A tiež predseda komisie Juncker povedal a veľmi jasne, že my nebudeme podporovať takúto falošnú reintegráciu sírskych utečencov do Sýrie ako dôsledok eh, vojenskej operácie. To je len politické stanovisko, ale toto nám právne nie je možné, aby sme tých, tieto milióny, ktoré sú mimo Turecka, eh, naspäť vrátili domov. Takže takéto presídlenie sírskych utečencov do Sýrie, takáto finančná možnosť nebude financovaná, pretože z právneho hľadiska to nie je možné. No a teraz sa dostávam späť eh, k tej sociálnej sieti E, toto je veľmi dôležité oznámenie. Len minulý týždeň sme oznámili, že do budúcnosti, bude sa to začínať v apríli 2020, máme jedný, jedného partnera na implementáciu tohto finančného nástroja a toto implementuje Svetový program pre potraviny a tiež Medzinárodná federácia Červeného kríža, ktorá to prevezme. Červený kríž priamo spolupracuje s Červeným polmesiacom tureckým a toto je veľmi efektívne, pretože tá federácia Červeného kríža, kríža a Červeného polmesiaca nemá také vysoké režijné náklady, takže to bude veľmi Mm, efektívne a my sme sa e, spojili aj s Európskym dvorom auditorov, aby sme to naozaj efektívne, účinne implementovali tak, aby tam bolo viacej peňazí pre samotných utečencov a menej na administratívu. A má to viacero teda výhod a bude to nákladovo účinné. Druhou vlajkovou loďou je program na podporu vzdelávania toto je pomoc, ktorá funguje v oblasti vzdelávania a tej núdzi vzdelávaní. To je najväčší vzdelávací program z európskeho rozpočtu celosvetovo. My máme pol milióna týchto detí sírskych, ktorí nemôžu chodiť do školy, teda môžu chodiť do školy na základe tejto podpory. Aké sú výzvy do budúcnosti? Na jednej strane vidíme, že potreba tu je. Tá potreba tu bude naďalej. Máme zraniteľných uh, utečencov, ale humanitárna pomoc časom vyprší Takže my na Európskej komisii sa musíme zameriavať aj na túto nie európsku časť tohto finančného nástroja, aby sme investovali nielen do sociálnej pomoci, ale aj do vzdelávania. Takže o tomto sa diskutuje, toto sú diskutuje, ktoré sa týkajú aj VFR a teraz je naozaj prískoro eh, odhadnúť, kde to, eh, ako to dopadne ale e, táto kríza humanitárna sa neustále predlžuje, takže naozaj na riadiacej úrovni máme stále čo robiť. E, tiež musíme mať e, podporné prostredie, takže základné veci napríklad napríklad pracovné alebo povolenie na pobyt pre našich zamestnancov, tiež dočasná a celková ochrana. To musíme harmonizovať tak, aby to bolo pre užívateľov priateľskejšie. A tiež máme niekedy problémy so získavaním údajov, pretože e, je tu zákon na ochranu údajov, tak na európskej ako aj tureckej strane, ale sme optimistickí, že toto pomerne rýchlo vyriešime a tiež veľmi úzko spolupracujeme s Turkami a tiež máme naozaj veľmi dobré vzťahy s tureckými orgánmi, takže pokiaľ ide tie záväzky, tie si plníme. No a tu máme 150, 100% toho prvého finančného nástroja, 80% druhého nástroja, takže tu sme na dobrej ceste No a potom máme prog- program na 170 miliónov eur mimo tohto finančného nástroja len pre Sýriu a humanitárnu pomoc a na východe Sýrie, kde sú turecké vojenské sily, tu máme humanitárne, uh, humanitárnu pomoc aj z iných rozpočtových riadkov 68 miliónov eur. No, toto je stále ešte mm, eh, v, v hre napriek tej situácii, ktorá tu je. A my s miestnymi zamestnancami sme v styku a naozaj chceme e, tieto osoby, ktoré boli presídlené, podporovať a potom je tam 140 tisíc ďalších presídlencov a týchto musíme naozaj podporovať. Potrebujú aj ubytovanie, ako aj sanitačné sanitárne zariadenia. Áno, dobre, takže teraz um, koordinátori Eh, prosím, na najvyš dve minútky, aby sme tu mali priestor ešte aj pre poslancov, ale tu máme pána Sančeza Amora, ktorý je našim spravodajcom eh, z Európskeho parlamentu pre Sýriu a Turecku. Eh, no a potom za každú politickú skupinu sa môže vyjadriť jeden koordinátor, nie všetci koordinátori. Takže by som začal pánom Gellerom. Pán Geller za EPP, eh, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európsky parlament eh, sa eh, veľmi jasne vyjadril k týmto, turist, týmto tureckým vojenským operáciám v Sýrii. To nemusím opakovať a tiež je jasné, že je tu zhoda, pokiaľ ide o podporu sírskych utečencov v Turecku samotnom a tiež je potrebné jasne povedať, že tento nástroj sa geograficky obmezuje na Turecko a nemožno ho rozšíriť na severnú Sýriu. Otázka, ktorá tu z toho vyplýva, Pán Galer, e, asi je tu problém s tlmočením, ale je tu tlmočenie. No ale len keď hovorím, lebo keď nehovorím, tak čo majú prekladať? Ale aj tak stojím pred dilemou. Tá otázka je tu konkrétna. Čo urobíme, keď sa Erdoğan nebude správať podľa toho, ako si to my želáme a keď Erdoğan predsa len tých ľudí e, donúti, aby nastúpili do autobusov a prevezie ich cez hranice. Toto je konkrétny problém a preto by ma zaujímalo, ako budeme reagovať potom. Potom komisia sa pripojí k stanovisku parlamentu. My máme v rezerve v tomto rozpočtovom postupe veľmi veľa peňazí. E, to by bola taká páka, ktorú by sme mali v rukách, ale potom tu vyvstáva aj ďalšia otázka. Je tu aj zase na druhej strane hrozba pána Erdoána, že otvorí brány. To tiež tým hrozil minulý týždeň že sa takto Európe pomstí, aby som to takto povedal. Takže otázka je, s čím počítame a ako budeme reagovať na túto alternatívu, ktorú má pán Erdoğan naďalej v rukách. Nevidím tu pani Sipel, mm, hlasila sa o slovo, ale tu nie je. Takže pani Infeld a keď sa pani Sipel vráti, bude mať slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj pánu Popovskému, aj pánu Köhlerovi ja si myslím, že toto je veľmi komplikovaná rozprava, pretože tu hovoríme o financovaní podpory utečencov a tiež hovoríme zároveň o veľkých politických otázkach, ako to načrtol kolega z EPP. My predsa nemôžeme zastaviť podporu týmto ľuďom, zároveň však situácia sa môže zmeniť v závislosti od toho, čo pán Erdogan urobí.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 My nebudeme financovať žiadne nedobrovoľné návraty, ale ako si to overíme, či sú dobrovoľné? Pretože keď máme správy od ľudí, ktorých navrátili a keď povedia, že, e, sú, že, že e, oni nám povedia, že to bolo dobrovoľné tieto návraty, ale keď sa opýtame tých ľudí, tak povedali, že to vôbec nebolo dobrovoľné. E, takže naozaj je to situácia, ktorá E, spôsobuje veľké obavy a naozaj je to také trošku trapné, pretože áno, my chápeme, aké sú povinnosti komisie a my vidíme, aké sú tu problémy s celým týmto tureckým programom a e, parlament už od počiatku bol veľmi veľmi skeptický. Tu nejde o to financovanie, ale tu ide o tie politické ujednania, o tú celú politickú situáciu, Ide o to, čo vlastne urobíme, keď zistíme, že už to vôbec nefunguje. No a sme úplne v rukách pána Erdogana a jeho, a jeho vrtochov. E, pani Sipel tu ešte stále nie je, takže pani Strik Áno, ďakujem veľmi pekne obom rečníkom za poskytnutý prehľad a ja by som sa pripojila k tomu, čo povedala pani Inefeld, pretože naozaj si robíme veľké obavy o osud týchto utečencov, ktorí sú momentálne v Turecku a mm, e, nezvažujeme napríklad, nepovažujeme túto narazníkovú zónu za bezpečnú zónu, ale na našom programe pre migráciu my by sme my by sme boli proti týmto nás, e, e, návratom e, Sirčanov, ale na, aby ich nevracali do tej severovýchodnej Sýrie. Preto moja otázka je, nakoľko môže komisia ešte stále tvrdiť, že Turecko je bezpečnou treťou krajinou, keď zvážime, že E, tento, táto vláda uplatňuje takéto, e, takéto postupy proti utečencom. A pokiaľ ide o Sýriu a týchto utečencov, ako to môžeme monitorovať a ako to môžeme verifikovať, že to boli len dobrovoľné návraty a že tam nebudú tieto falošné návraty, falošné dobrovoľné návraty a keď Turecko začne s deportáciou týchto ľudí, čo urobíme potom? Teraz ide pán Mariani. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. My sme si vypočuli obidvoch predstaviteľov komisie, pána Popovského, pána Kellera. A pán Popovský, vy ste povedali, že eh, títo utečenci sú v Európe dobre umiestnení, je dobre o nich postarané, ale mám také isté obavy, ako už tu vyjadrili moji predrečníci. Dnes konštatujeme, že vôbec nemôžno s istotou tvrdiť, že tieto sumy, mm, idú do Turecka na pomoc utečencov. My sme rukojemníkmi pána Erdoána a jeho politiky a otázka, ktorú si musíme položiť je, či Európska únia by predsa len nemala preskúmať svoj postoj k tejto záležitosti aj v rámci rokovaní s tureckou vládou, ale musíme sa zamyslieť aj nad tým, kde by sme mohli týchto utečencov najlepšie usídliť nie v Európe, nie v Turecku, ale keď to bude na báze dobrovoľnosti, tak v Sýrii, pretože tam sú veľké veľké e, oblasti, ktoré mimo Iglipu, kde je už mier. A nebolo by teda lepšie, keby sme sa postarali o to, aby sme s pomocou humanitárnych organizácií pracovali na návratoch sírskych útečencov do ich vlasti, pretože by bolo úplne najlepšie, keby sa vrátili do svojej vlasti. A teraz EKR, pani Kempa. Oh. No, okay. Yes, okay, yes. No. Procaccini, ah, allora. Sorry, I'm sorry. this year is Procaccini? Sorry. Pardon, ja som tu. Yes, I am here. Yes, please. Yes, yes dziękuję. Som tu, ďakujem. Ah, vážené dámy a páni, situácia je veľmi vážna a musíme ju zvážiť zo všetkých uhlov je to diplomácia Európskej únie a pre ňu je to veľmi dôležitá úloha e, musíme sa zamerať e, na to, že vlastne e, sme, sme vydieraní Erdoánom a ide tu o utečencov zo Sýrie, najmä tých, ktorí boli vyhnaní z severnej Sýrie a tu ide o presídlenie Eh, a mm, organizácie, ktoré tam pracujú, vždy znovu hovoria o katastrofálnej situácii po eh, Homs, teda tam tie presídlenia eh, sú hrozné a komisia povedala, že teraz samozrejme sa nemôžeme zameriavať len na humanitárnu pomoc, aj keď toto je podstatná časť našej pomoci, ale e, tu ide o situáciu, kde je tu aj iná možnosť pomoci ako rozvojová pomoc, kde Európska únia s Tureckom a inými štátmi môže byť napomocná. A teda vystáva otázka prípadných zmien. Situácia je veľmi vážna a toto je e, posledný apel a ja som v posledných hodinách hovorila, že napríklad jezidovia a jezické ženy, ktoré boli mimoriadne zneužívané islamským štátom, tu nesmieme zabudnúť aj na krajinu ako Libanon, kde je veľmi veľa utečencov, tiež Jordánsko. Tam No, tam tiež nutia sírskych utečencov, aby sa e, vracali. A táto situácia na Blízkom východe sa e, stále zhoršuje. E, Ďakujem, pán Urban, za GUE. Ďakujem, budem hovoriť ako koordinátor za LIBE a za DV. Čo sa týka našich hostí, mám dve otázky. Komisia zvažovala, že by podmienila finančnú pomoc Turecku e, rešpektovaním ľudských práv. Áno, alebo naďalej budeme situáciu ignorovať zatiaľ, čo v Rožave e, Turecko útočí a v podstate tam e, robí etnickú čistku a toto v podstate vyvážené tým, že Turecko naďalej bude hranič, pohraničnou políciou pre EÚ, takže um, urobíme podmienky pre našu humanitárnu pomoc alebo nie. Druhá vec keďže princíp nenavracania je jasne ohrozený. Tak ako na to upozorňujú vo svojich správach mimo vládky, 340 e, tisíc sírčanov podľa ich správ bolo proti vlastnej vôli navrátených Okrem tých dobrovoľných návratov, o ktorých ste hovorili, tu je správa Amnesty International, kde sa e, spomínajú tieto konkrétne údaje. Takže tieto návraty e, primejú komisiu, aby zvážila pripomenúť členským štátom, aby nepovažovali e, Turecko za bezpečnú tretiu krajinu. Ďalej, Sea-Watch hovorí, že komisia odporúčila členským štátom, aby považovali Turecko za bezpečnú tretiu krajinu, ale Turecko ňou nie je. Takže pripomenete členským štátom, že Turecko nie je bezpečnou krajinou a upozornite na tieto eh, návraty, ktoré teraz prebiehajú. Pani Sipel je naspäť, takže nech sa páči ako koordinátorka, môžete sa vyjadriť na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ja pomerne stručne. Túto dohodu s Tureckom sme my kritizovali od počiatku a jeden pozitívny aspekt, ktorý by bol býval mohol byť podľa nás dobrý a že sme získali čas, aby sme lepšie pripravili naše systémy, e, ako zaobchádzať s utečencami, aby sme posilnili naše systémy vo všetkých členských štátoch, aby sme túto azylo, tento azylový postup urýchlili a aby bol korektný, nakoľko sa to len dá a aby sme viedli diskusiu s krajinami pôvodu, kde neprichádza k politickému prenasledovaniu, aby sme týchto ľudí mohli navrácať. Avšak na nešťastie Európska únia, ako to vnímam ja, nevyužila tento čas na to, aby posilnila tento náš systém a my ešte stále budíme dojem, že nie sme schopní reagovať na migráciu, ani na legálnu, ani na azyl. A potom sme rukojemníkmi ľudí ako Erdoánu a na neho sa spoliehame, aby zabezpečil, aby toľko ľudí neprichádzalo do Európy a väčšina z týchto utečencov, ktorí neprichádzajú do, do Európy a do Európskej únie, sú v krajinách mimo Európskej únie, takže naozaj si Eh, kladiem otázku, keďže sme o tomto hovorili, eh, toľko je to naozaj eh, dobrý dôvod na to, aby sme v tomto pokračovali. A čo urobíte vy, aby ste podporili komisiu, aby sme vytvorili nový pakt o migrácii, pretože doteraz sme nepočuli nič, čo by bolo nové, čo by sme mohli o tomto pakte povedať nového. The special rapporteur. Takže Dve minúty, pán Sanchez, e, zvláštny spravodajca. Ďakujem. Politika v Turecku je skutočne e, komplexná a musíme brať do úvahy celkovú konjunktúru a kontext. Kontext je taký, že je tam naďalej e, vzdalovanie a postupne nedôvera. Toto vychádza z autoritárskych tendencií tureckého režimu, takže už nemôžu využívať výhovorku na púč e, pred porušovanie e, ľudských práv. No a čo týka konjunktúry, toto súvisí s obrovskou chybou, e, ktorou je unilaterálna vojenská operácia v Turecku. A taktiež Európsky parlament musí zobrať do úvahy to, čo sa deje v domácej politike v Turecku, že sa znovu posilnila opozícia, dvojité víťazstvo v Istambule. Toto musíme taktiež zanúť do našej analýzy. Všetky tieto veci sú dôležité, taktiež OSN eh, uznali eh, dôležitú úlohu Turecka v tomto regióne vzhľadom na veľký počet utečencov. No ale otázka je, či eh, s prostriedkami, ktoré sme im poskytli, by sme radšej nemohli robiť politiku v rámci EÚ, ale bohužiaľ už sa to stalo, takže už sa nad tým nemusíme zamýšľať. Vyzerá to tak, že čo týka utečencov, tam je jediný normalizovaný vzťah, lebo jeden oblasť dohry je normalizovaný vzťah eh, s Tureckom. Snažíme sa tam pomáhať miliónom utečencov a nie tým, že dáme finančnú inekciu tureckému hospodárstvu. Pretože občas sa v EÚ hovorí, že podporujeme turecký eh, rozpočet týmito peniazmi, ale nie tieto peniaze idú prostredníctvom mnohých prostredníkom, eh, mnohých prostredníkov utečencom v Turecku a mal, malo si týchto e, prostredníkov je, sú turecké e, agentúry. Takže v podstate ani priamo, ani nepriamo finančne e, nepodporujeme kroky pána Erdoana v severnej Sýrii, kde sa vytvárajú problémy v rámci tejto komplikovanej demografie, ako už ste povedal tento parlament, aj Antonio Gutierrez, naš jedinou politikou správnou je dobrovoľné a dôstojné navracanie. No, jediný spôsob, ako to teraz zvládneme, je, <clears throat> že máme proste zoznam, ten uzavreme, každý má jednu minútu a potom dve minúty na, pre každého na odpoveď. Teda pre každého z panelistov. Um, minister z Grécka bude musieť počkať, ale dúfam, že ho nenecháme čakať dlho. Takže, pán Mavridis, nech sa páči. Jedna minúta maximálne. εισηγητές είναι πολύ απλή. Počuli sme niekoľko veľmi zaujímavých poznámok, ale situácia je veľmi jednoduchá. Ak by sa EÚ do toho nezapojila, tak by to bolo ešte horšie. Každú chvíľu sa vraciame k tejto diskusii a situácia sa stále zhoršuje. Takže ja to vidím takto. Dá sa reagovať jednoducho. Myslím si, že mnohí medzi nami nie sú ochotní pripustiť si realitu. To, čo e, vidíme pred sebou, je Erdogan, ktorý je zločinec a pácha e, zločiny proti ľudskosti. A to e, jednoducho musíme povedať. Karla de Ponte, jedna z výskumníčok, to takto pomenovala. Ak dávame peniaze Erdoganovi, a on ich potom e, používa na e, vytvorenie ďalších zástupov utečencov, tak ja sa nechcem podielať na takomto zločine. Ďakujem, som tu. Rečník nemá mikrofón. Pán Papadakis, nech sa páči. Ja si myslím, že sa na veci musíme pozrieť tak, ako sú. Nemôžeme jednoducho povedať, že e, pán Erdogan vydiera Európu. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako budeme reagovať na toto vydieranie. A preto, preto mám veľké obavy. Ďakujem, pán Furlas. απαντήσω στο ερώτημα των συναδέλφων αν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον κύριο Ερτογάν. Ďakujem. Chcem reagovať na otázky, ktoré formulovali niekoľi kolegovia ohľadne dôvery Erdoganovi. Turecko hrozí, že vypustí 3,5 milióna utečencov, ak nebude spokojné s reakciami EÚ. Táto hrozba vlastne zmení e, e, demografickú rovnováhu. Viac ako 40 rokov sa Turecko považovalo za európsku krajinu. Je to problém, ktorý v, v, v podstate u Erdoana. Thank you very much, Chair. Um, first of all, I just... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem e, sa pripojiť k tomu, čo povedali viacerí kolegovia, pokiaľ ide o presidlovanie ako, e, ako vlastne e, sa dozvieme a overíme si, že to nie je nútené. A potom e, Turecko a Erdogan to využívajú na to, aby presadili akési demografické inžinierstvo v tzv. bezpečnej zóne, ale podľa mňa je to vojnová zóna. No a potom druhá otázka, tá sa týka financií, ktoré plynú <clears throat> na pomoc e, utečencom v Turecku. Európsky dvor auditorov v roku 2018 nedokázal overiť s istotou, ako sa použilo viac než miliarda eur v Turecku e, a chceli vlastne e, porovnať registre a turecké ministerstvo rodiny a sociálnej politiky im odmietlo prístup. A Eh, odvolali sa na turecké mm, zákony na ochranu údajov. Takže chcem sa spýtať, mm, minúta mi upínala, takže ako si overíme, že tie peniaze naozaj skončili tam, kam mali ísť? Ďakujem, pán Kančini. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem zdôrazniť, že tu je veľké pokrytectvo, ktoré e, sprevádza túto otázku. Urobili sme vlastne chybu, keď sme outsourcovali ochranu európskych hraníc tretej krajine. A mne viacerí povedali, že tieto peniaze e, jednoducho... Teda počúvame tu, že tie peniaze nejdú do e, tureckej štátnej pokladne, ale sú tu tri dohody <clears throat> s e, štátnym, tromi štátnymi inštitúciami v Turecku, ktoré dostávajú financie z Európy. Niekto mi musí vysvetliť, ako môžeme dávať tieto peniaze Turecku, ale napríklad nie do Tunisu. Ehm, e, Tunisko je menej bezpečné ako Turecko, ale e, zatiaľ podí najviac, e, najviac utečencov. Teda naozaj sme predmetom vydierania a nerobíme si poriadne svoju prácu. Ďakujem. Pán Koller upozornil na to, že tieto peniaze sa nepoužívajú na presidlovanie sírskych učencov v Sýrii ale pozrieme sa na to, čo sa deje. E, tá predstava o bezpečnej zóne e, e, v Sýrii a nie v Turecku, že to by sa mohlo zmeniť na akési otvorené väzenie ako Gaza, ak budú tlačiť učestnencov do tohto územia. Nie je na čase, aby sme E, sa pozreli na situáciu v, samotnom, v samotnej Sýrii a venovali sa situácii mnohých utečencov. Nie je na čase, aby sme zrušili e, sankcie proti Sýrii. E, nedáva to zmysel, aby sme pokračovali v sankciách proti Sýrii. Väčšina bojovníkov bola vytlačená, väčšina Sýračanov by sa vrátila, keby sme v Sýrii pomohli postaviť sa na nohy. Pani Sovko? Pán predseda, ja si myslím, že musíme pokračovať e, vo financovaní utečencov a to je téma, e, ktorú musíme riešiť. Európska únia nemá prostriedky na to, aby bojovala proti Erdoganovi, ale musíme zastaviť e, prítok utečencov na Balkán, lebo to môže otvoriť ďalšie rany. A ja chcem sa spýtať komisie, čo robíte pri budovaní nástrojov s e, miestnymi ľuďmi, aby integrovali utečencov. Mnohé roky tu máme milióny utečencov a miestne komunity ich odmietajú, takže aké e, sú vlastne, aká je pridaná hodnota týchto zdrojov a týchto programov. Lebo ja počúvam v Bosne a Hercegovine, že to sa nedie. Teda tieto peniaze sa musia používať na tej najnižšej úrovni aby e, utečenci boli integrovaní a aby neboli zadržiavaní v táboroch také dlhé roky. Ďakujem. Mm, my e, e, sa musíme venovať miestnym komunitám. Ďakujem, pán Ziniak. Musí nám byť jasné, že Eh, my si v Európe zatvárame očami, rokujeme s Erdoganom ako s partnerom, ale on nie je partner, on je náš protivník. Eh, využíva vlastné záujmy a sleduje vlastné záujmy a mm, zneužíva na to osud utečencov. Ja myslím, že je na čase, aby sme ten program eh, zastavili a pozrieme sa na, do Sýrie, rokujme zasadom a tam urobme správne opatrenia Musíme tam pomáhať miest, ľuďom na mieste. To je, to je humánne a to je aj, aj ekonomické. A je to v záujme všetkých. E, ďakujem, pán Bernie. Dve minúty. Ďakujem, ďakujem pán predseda. Čelíme tu vážnym problémom e, v Turecku. Ehm, máme tu okupáciu e, e, Cypru, máme ich postup proti Kurdom a Um, a vlastne tu máme e, e, obrovské sumy 8 miliard. Ehm, e, od 2003 roku sme vlastne minuli 15 miliard. Je na čase, aby sme to zastavili. Je na čase, aby sme rešpektovali územnú zvrchovanosť Sýrii a ako som povedal, musíme E, zorganizovať relokalizáciu 3,6 e, milióna sírskych utečencov, ktorí sú teraz v Turecku a nemôžeme dovoliť Erdoganovi, aby rozhadoval, ako veci pôjdu. Áno, tá situácia je nejednoduchá. Prosím, robte to, čo je maximálne a je dôležité, aby tento e, výbor naozaj Áno, teda sme v časovej tiesni, e, ministerstvo Grecka čaká, takže e, prosím, e, panelistov, aby e, krátko zareagovali a potom prípadne ďalšie odpovede zaslali. Pán Popovský, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ľudia sú na prvom mieste. My sa zameriavame na Sirčanov, ktorí sú vo veľmi zložitej situácii a naozaj e, e, chceme e, pokračovať v našej pomoci. Samozrejme, budeme podporovať, teda nebudeme podporovať deportácie, či už to je z Turecka alebo z Libanonu. My chceme mať istotu zo strany OSN a Vysokého komisára pre utečencov, že sa všetko robí podľa pravidel. Teda tieto návraty musia byť dobrovoľné Pán Gutierrez, generálny sekretár OSN, sa pred dvoma troma dňami stretol s Erdoganom a ehm, ehm, zatiaľ nevieme, či sa UNHCR dostane do Severnej Sýrie. Teda posledné správy hovorí, že to tak nie je. Takže my ehm, e, teda čakáme na to vysenie, aby sme naozaj mohli pracovať e, s tými, ktorí, e, ktorí boli navrátení. No a Samozrejme máme nástroje na e, monitorovanie e, tokov peňazí, kam tie peniaze prúdia. Pravidelne diskutujeme s našimi členskými štátmi a s Tureckom a e, najlepš- najbližšou príležitosťou bude riadiaci výbor nástroja, kde spolupredsedáme s Markom Kollerom a, a budú tam aj poslanci, pretože im pošleme poslanie Takže tam môž, budeme môcť hovoriť o situácii v teréne. Viem, že tá otázka, či Turecko je bezpečnou krajinou, e, sa stále na, e, znova vracia. My sa spoliehame na posúdenie medzinárodných e, autorít a zároveň dávame podporu aj tým, ktorí boli presídlení do Turecka, aj právnu podporu, ktorú financujeme. A Eh, chceme sa bezpečiť, aby sa situácia v Turecku nezhoršovala. A to nie je vždy jednoduché. Pokiaľ ide o pokračujúcu diskusiu o azylovom systéme v Európe, hm, tak toto oznámila predsednička, eh, zignálna predsednička komisie, teda ona sa tomu chce venovať. Ja neviem, čo bude robiť, keď začne jej mandát ale bude to celkom iste jedna z eh, jej eh, priorít. Takto to zdôraznila, keď bola v júli eh, v Štrasburgu. A súhlasím, musíme byť veľmi opatrní, kam tie peniaze smerujú. A vy ste to spomenali, že väčšina tých 6 miliónov sa implementuje cez našich partnerov, cez Červený kríž, banky a tak ďalej. A tak to má zostať a ešte raz opakujem, peniaze, ktoré idú na turecké ministerstvo, a to nie je rozpočtová, to nie je rozpočtová pomoc. E, e, my jednoducho iba e, refinancujeme ich náklady, teda nie je to pre nich ďalší keš a nebudeme podporovať žiadne sociálne inžinierstvo v severnej Sýrii. To je veľmi jasný signál a rovnaké stanovisko majú aj Spojené štáty americké v tom sme zajedno. Pokiaľ ide o integráciu utečencov, ehm, robíme pomerne veľa práce v Turecku, investujeme do infraštruktúry, e, odborné vzdelávanie a tak ďalej. Ale chceme sa e, zamerať na zlepšenie e, E, zameranie a zlepšenie príjmacích nástrojov. A tam sme investovali okolo 30 miliónov napríklad aj v Bosne. A e, e, to je veľmi dôležitá téma. Pán Köhler, ďakujem, pán predseda, ďakujem za tie mnohé poznámky. Budem telegraficky reagovať bezpečný návrat utečencov. Máme kritéria, ktoré uplatňujeme po celom svete aj v tejto kríze. Návrat musí byť dôstojný, musí byť dobrovoľný, musí byť bezpečný a musí byť udržateľný. Takže kto to má monitorovať? Na to je jedna organizácia, tá je za to platená a to je UNHCR, Vysoký komisár OSN pre utečencov. Takže prvá otázka, ak e, takéto návraty chceme mať do Sýrie, e, je to, že UNHCR bude slobodne môcť e, vykonávať svoju prácu v Sýrii, ale teraz to tak nie je, teda v Severnom Sýrecku, v Severnej Sýrii. Takže v najbližších mesiacoch musíme zabezpečiť, aby UNHCR mohlo e, konať e, v tomto regióne. No a e, samozrejme teraz máme odhady, že 70 miliónov ľudí sú násilne presidlovaní, väčšina z nich sú migranti, ale máme asi 25 miliónov utečencov a tým sa venuje humanitárna pomoc. Máme asi rozpočet 8 miliard eur, ktoré sa tomu venujú. A väčšinou ide o krízy, ktoré sú spôsobené e, ľuďmi a tie vedú k tomuto, k takémuto e, násilnému presidlovaniu. Takže prosím, e, my na to potrebujeme viac peňazí a my vieme, ako ich správne použiť. No a pokiaľ ide o ochranu dát a prístup k dátam. My nie sme spokojní so situáciou, e, e, pokiaľ ide o prístup e, k údajom a situáciu utečencov v Turecku. My sa tomu venujeme a máme rozhovory na vysokej úrovni a Nebolo by správne, keď sme povedali, že my nevieme, čo sa tu deje. My pracujeme na základe vzoriek, my máme údaje od našich implementujúcich partnerov, ale samozrejme chceli by sme mať viac všeobecných dát a o tom rokujeme. E, jeden z členov povedal, prečo jednoducho nezrušíme sankcie proti sírským orgánom? a všetko bude v poriadku. Ja mám o tom pochybnosti. Nezabúdajme, že 80% ľudí, ktorí odišli zo Sýrie, neušli pred Daešom, pred islamským štátom, oni eh, hľadali ochranu v susedných krajinách a v Európskej únii pred, eh, pred výčinmi Asadovho režimu. Napríklad eh, Jordánsko E, tam pred dvoma rokmi 35 tisíc utečencov sa vrátilo späť do Sýrie, ale 650 tisíc zostáva v Jordánsku. A napriek tomu, že e, Turecko bude tzv. navrácať Sirčanov do Sýrie, tak som si istý, že väčšina Sirčanov v Turecku bude chcieť zostať. Takže Myslím si, že na toto musíme klasť dôraz, nie úplne na integráciu, ale na ich spôsob života, to znamená vzdelanie, ale taktiež možnosť zúčastňovať sa na hospodárskom živote v hostujúcej krajine, aby mohli pomáhať jej hospodárstvu a zároveň mohli viesť dôstojný život, pretože je desaťkrát dôstojnejšie, než si sám zarábať na živobytie, než žiť e, z peňazí a jedla, ktoré vám posiela Európska únia. Je ich stále viac v Turecku, v Iraku, e, v Jordánsku, Taliansku. Ehm, my tam podporujeme e, týchto ľudí, aby mohli viesť normálny život a taktiež organizujeme e, vzdelávanie, školenie, aby si mohli vytvárať e, vlastné podniky, mohli podnikať. A taktiež musíme tam vytvoriť príslušný právny rámec, musíme tam mať úrady, ktoré akceptujú, že týchto učiteľcov nebudú len držať v táboroch, ale že budú plnou súčasťou hospodárstva. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za vašu spoluprácu. Skutočne sme to mali veľmi tesne naplánované, nebolo to ľahké. A teraz dám slovo spolupredsedovi, pánu Tobiasovi Tobemu, ktorý je predsedom výboru DV. Ďakujem, nebudem hovoriť dlho. Z tohto mm, postupu je mi jasné, že musíme ako Európska únia paralelne sa zaoberať e, touto komplexnou, ťažkou otázkou, a je to taktiež veľmi politické, musíme uznať, že Turecko je najväčšou krajinou na svete, čo sa týka príjmania utečencov. Nám v EÚ je jasné, že potrebujú humanitárnu pomoc a v minulých rokoch sme videli, že humanitárna situácia v Sýrii, ale v celom regióne tiež bola veľmi znepokojivá. A taktiež sme videli, že posledné udalosti to ešte zhoršili, no ale je jasné z tejto krátkej výmeny názorov, ktorá tu prebehla, že musíme lepšie monitorovať situáciu. Nielen využívanie finančných prostriedkov, ale že je treba sa pozrieť na našu vlastnú európsku politiku, je treba aj dobre spolupracovať medzi našimi výbormi. Ďakujem za túto mm, diskusiu. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. To je všetko. Všetky tri výbory budú pokračovať podľa svojho programu a my, členovia výboru LIBE, zostaneme tuto v tejto miestnosti, budeme pokračovať ďalším našim bodom a to je diskusia s greckým ministrom. Ďakujem.